Colleagues, this, colleagues, we... Kolegyne, kolegovia, usadte sa prosím, pretože toto je dôležité zasadnutie, máme mnohých hostí, takže prosím, sadnite si všetci. Prejdeme k bodu číslo 18 eh, na programe výboru DV. Je to spoločné zasadnutie s kolegami z výboru INTA pre medzinárodný obchod a som veľmi rada, že Bernd Lange si sedol vedľa mňa za predsednícky stôl. Je to dôležitá vec, pretože dnes je 5. výročie tragédie Rana Plaza. To vieme, že to bol taký budíček pre celý textilný priemysel, aby sa zlepšili podmienky, pracovné podmienky ľudí, ktorí vyrábajú naše oblečenie, keď sa pozriete na to, kde vznikli, kde boli vyrobené vaše, vaše oblečenie, tak to bolo v Bangladeši alebo v najchudobnejších častiach sveta. Je to veľmi dôležitý sektor, pretože my žiadame Európsku komisiu a požiadali sme návrhu uznesenia prijatého minulý rok v parlamente, aby prijala záväznú legislatívu due diligence a dáme EU, aby sa aktívne zapájala do rokovania OSN o záväznej dohode o nadnárodnej spolupráci a ľudských právach. Minulý rok sme prijali správu Loli Sanchez, no a dnes by sme sa chceli zaoberať zmenami, odkedy bola prijatá tá správa, pýtame sa Európskej komisie, aký pokrok bol vôbec dosiahnutý v prípade záväzného rámca iniciatívy pre textílie viacerých rečníkov Mariete Jage, Mhm. zástupkynia generálneho riaditeľa DG Devko. A no je jedna osoba za túto eh, zložku Maruče Mazala za, za zástupca re, eh, a, riaditeľa Centra pre eh, ľudské práva v tomto sektore. No a Ďalej maily Súkej, generálnej tajomník Slovenských národných kontaktných bodov, ktorý veľmi intenzívne sa zaoberá tvorbou nového zákona. Ďalej Ben Van Pepperstrát, ktorý lobbysta a advokát z kampane Čisté oblečenie, ktorá sa zaoberá zlepšením pracovných eh, podmienok v tomto sektore. Na slovo dostane teraz Bernda Lange. Ďakujem veľmi pekne. Linda, no, spolupredsedníčka, no skutočne eh, výbor sa zaoberá pomerne detailne hodnotovým reťazcom tovaru, ktorý prichádzajú, prichádza do Európy my sme skutočne presvedčení, prepačte, v rozhovoroch pokračujte mimo miestnosti. Takže výbor pre medzinárodný obchod sa intenzívne zaoberá týmito vecami, pretože sme presvedčení, že dnes len pár produktov existuje, ktoré sa skutočne vyrábajú len v jednej krajine a preto obchodná politika a obchodné rokovania sa musia zameriavať viac na eh, hodnotový reťazec ako na bilaterálne obchodné zmluvy. No a samozrejme, my sme boli radi, aby celý hodnotový reťazec sektora, jasnú zodpovednosť a povinnosť pre spoločnosti, aby produkovali by vykonávali proces due diligence o svojom reťazci. Robili si to v jednom eh, legislatívnom akte v spolupráci s výborou DV. To boli konfliktné minerály, riedine o nich, eh, kde sme sa snažili nájsť skutočne záväzné due diligence pre produkty, ktoré sa dostali na trh v Európe. No sme presvedčení, že obchodné politiky by mali obsahovať túto povinnosť, hlavne pre textilný sektor. No a my sa tiež my tiež e, hľadáme nástroje v bilaterálnych obchodných dohodách, aby sme jasne v obchode a udržateľnosti buď v kapitolách alebo využitím obchodných preferencií, napríklad ako Everything But Arms, rovných nástrojoch. Takže teraz myslím, že je čas konať a teraz je skutočne nevyhnutné zaoberať sa tým, čo robí komisia a preto som veľmi rád, že máme tu expertov a chcel by som im pripomenúť, že v svojich prejavoch my sa mali obmedziť na 6 minút a slovo okamžite dostane Marieta. Ja ale nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážené poslanky, nie poslanci, vážená predsednička výboru DV a vážený predseda výboru INTE, ďakujem pekne za pozvanie na túto výmenu názorov o textíliách a som rada, že sa stretáme v Európskom parlamente pri príležitosti 5 Eh, smutného výročia tragédie Rana Plaza. My chceme zaistiť eh, všetci, eh, že tých 1100 obetí, že sa na nich nezabudne a že takéto tragédie sa nebudú opakovať. Ale by som chcela poďakovať Európskemu parlamentu, vládám občianskej spoločnosti a všetkým za ich snahy. Chceme zaistiť najvyššiu mieru transparentnosti v hodnotovom reťazci v oblasti textíly a zvýšiť snahy pre due diligence a konkrétne zlepšenia pre udržateľnosť. A my musíme uznať, že bol dosiahnutý veľký pokrok v sektore. Samozrejme, mnohí z nás povedia, že to nestačí, ale tiež si všetci veľmi dobre uvedomujeme, že výzvy pre myslel, ako e, nízke bezpečnostné štandardy, zdravotná ochrana, nútená práca, práca detí, e, znečistenie, environmentálne problémy sú také výzvy, ktoré stále e, sú veľmi dôležité v tomto sektore a ešte stále máme pred sebou veľmi dlhú cestu. Pýtali ste sa ma, čo robila komisia. No a samozrejme my rešpektujeme všetky uznesenia a výzvy Európskeho parlamentu. Ja vás môžem uistiť, že služby komisie každodenne aktívne sa zaoberajú aktivitami e, spolupráci s aktérmi na, na vytvorenie udržateľnejších hodnotových reťazcí v oblasti rozvoja spolupráce. E, to vychádza sa spolupráce s vládami a kľúčovými aktérmi členských štátov, aby sme splnili všetky podmienky v súlade s rozvojovými cieľmi milénia a s udržateľnými cieľmi milénia v hľade s našimi dokumentami sa snažíme vlastne všetkých predpokladov. No a našim dôkazom je, že by som rada povedala, že DEFCO uveriteľné textílie dalo do centra pozornosti našich dní pre rozvoj 5. a 6. júna. A to je v súlade tematikou DDs, to je rodová rovnosť a rovnoprávnenie žien. Ako viete, väčšina pracovných miest v textilnom priemysle je obsadená ženami. 75% by som povedala až. No a či, vaši kolegovia z Európskeho parlamentu a počas týchto dní budú, tiež vystúpia. No a my chceme zaistiť, že naša podpora pri vytváraní pracovných miest a hospodársky rast pôjde ruka v ruke s ochranou životného prostredia. A ja uvediem prípad Afriky, kde vidíme hlavne v Etiópii, rastúci priemysel, čo priniesie nové pracovné príležitosti, aby sme rade zaistili, aby boli poistení v súlade eh, so sociálnymi a environmentálnymi štandardami, a že tiež sú súčasťou implementácií nášho Európskeho investičného plánu, ktorý teraz implementujeme, eh, kde rodová rovnosť a zrovnanie žien sú veľmi vysoko na programe. Keďže mám ešte dve minútky, rada by som sa zacielila na príklady našej spolupráce v súlade s tematickými prioritami. Prvý krok, e, do ktorého e, veľa investujeme, je podpora tohto sektora. Ehm, je o 16 miliónov a podporujeme ILO v oblasti proti nutenej práci. A samozrejme e, pracujeme aj na otázke zdravia, bezpečnosti pri práci. Mm. V decembri, e, budú, bud, v decembri prebehne výzva na predkladanie projektov v tejto oblasti, e, kde okrem iného chceme, v rámci ktorých chceme riešiť aj transparentnosť a vystopovateľnosť. Ďalej sa chceme zaoberať posilnením postavenia žien a, posil, a posilňovaním pozície v, v oblastiach ako je Burkina Faso, Mali. E, chceme podporiť talentované e, ženy v rámci modného priemyslu vo svete. Prebieha takisto aj projekt e, k environmentálnej udržateľnosti a samozrejme toto všetko prebieha aj v, mimo, teda prebieha to v Ázii, v Afrike a chceme mm, zvýšiť aj viditeľnosť a povedomie a preto preto spolupracujeme s jednotlivými aktérmi v rámci odevného modného priemyslu. No a chcem ešte počiarknúť, uh, chcem ešte počiarknúť, že je veľmi dôležité um, spolupracovať so všetkými zúčastnenými stranami. Budeme sa snažiť e, uľahčiť a realizovať aj dialog, e, či už cestou platformiem alebo e, iných nástrojov. Každý týždeň sa stretávame s kľúčovými hráčmi, získavame od nich informácie, diskutujeme o jednotlivých výzvach. Dámy a páni, určite neexistuje žiadne rýchle riešenie, ktorým by sa dali učiniť nápravy v rámci odevného textilného priemyslu, takže e, my určite budeme naďalej rovnakou intenzitou pracovať, aby sme vyriešili situáciu v tomto sektore. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším ročníkom rečníkom Mauricio Lasala. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som z Centra pre podnikateľské ľudské práva. My sme mimovládkou, ktorá sa um, venuje týmto otázkam v 190 krajinách. Um, textilným priemyslom sa zaoberáme už nejaký ten čas a nedávno, nedávno bola vydaná správa k situácii v tejto oblasti, čiže ja odprezentujem výsledky tejto správy a veľmi, veľmi rád vám ju potom postúpime o pár týždňov, keď bude táto správa dokončená. My sme sa pozreli na 173 podnikov, ktoré nám poskytli svoje odpovede od roku 2011 a konali sme tak na základe tvrdení, že došlo k porušeniu e, ľudských práv. Ale viac ako 80 e, týchto odpovedí sa týkalo, um, týkalo oblasti mimo Európy. A keď sa pozriete e, to, odkiaľ tieto, odkiaľ tieto podnety pochádzajú, ide o Áziu, a následne, um, následne ide o krajiny Strednej Ázie a potom um, zostatok tvoria európske krajiny, ktoré tvoria pomerne malé percento. Ide o veľmi zaujímavé zistenie, pretože to bola práve Južná Ázia po incidente v Rána, po katastrofe v Rána Plaza, na ktorú sme sa zacílili, ale sú tam napríklad aj európske krajiny ako Albánsko, Srbsko a ďalšie, kde tá situácia je katastrofická, nízke mzdy, šikana a iné veľmi, veľmi zlé mm, podmienky na pracoviskách. Keď sa pozrieme na jednotlivé problémy, na ktoré hľadáme odpovede a riešenia, ako pani Jager povedala, 75 zamestnancov vo svete sú ženy, ale v Bangladeši a v Kambodži je to 80 a 90 Takže neprekvapí, ak sa pozrieme na to, že 50 podnetov sa týka e, sexuálneho harasmentu, diskriminácií z dôvodu tehotenstva a podobne. sú to ďalšími vecami, ktoré vystali z našich dotazníkov. Um, boli, boli, boli aj iné otázky, nie išlo len otázky zdravia, ale my sme sa obratili na podniky a snažili sme sa zacieliť aj na prípady ktoré e, sú povedzme možno pred bežným okom skryté a e, Stretli sme sa s otázkami ako napríklad e, minimálna mzda, mzda, ktorú, ktorá je potrebná na živobytie. To je vec, ktorú uznáva aj ILO a Univerzná deklarácia ľudských práv. A takisto sme sa stretli aj s podnetmi ohľadne kolektívneho vyjednávania. To sú dôležité veci, pretože aj v Rána Plaza tí, ktorí tí, ktorí boli v, tí, tí, ktorí boli v odboroch, tak sa im podarilo e, uniknúť z budovy ľahšie než tým, ktorí sa v odboroch nezdružovali. Keď sa pozriete na kvalitu reakcií podnikov, tak e, tam stále vnímame to, že existuje menší, menší počet spoločností, ktorí nám skutočne odpovedajú náležitým spôsobom, pretože sa snažia, snažia sa riešiť e, jednotlivé problémy a poskytovať kompenzáciu, keď dojde k problému problémom. Len 7 zo 108 klastrov bolo považovaných za kvalitné. Samozrejme sme sa riadili určitou metodikou, určitými benchmarkmi vo všeobecnosti. Um, um, možno povedať, že určite nás čaká ešte veľa práce. Riešime ďalej otázky moderného otroctva, to, ako spoločnosti reagujú na tento problém riešime samozrejme otázku nutenej práce, ktorá je na agende G8, G20. Riešime ďalej aj obrovské rozdiely medzi výkonom európskych textilných podnik, napríklad Adidas je podľa istého benchmarku na 81. mieste, zatiaľ čo Prada Ehm, dosiahla 9, ehm, len 9 indikátorov, čiže ten, ten nepomer je obrovský medzi európskymi textilnými podnikmi. Ne, samozrejme, nepôjdem teraz po všetkých zisteniach našej správy, ale čo je zrejmé, je to, že e, je tu potreba vytvorenia spoločného európskeho rámca a potreby záväznej legislatívy, aby sme skutočne mohli premostiť to vákuum, že neexistujú žiadne opravné prostriedky pre obete a zároveň a zároveň chceme vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých, aby malé a stredné podniky, ktoré, ktoré, ktoré majú trošku e, problémy vyrovnať sa veľkým podnikom, čiže ak nastavíme rovnaké podmienky pre všetkých, tak pomôžeme malým a stredným podnikom. Uh, postúpiť. Ďalej chceme harmonizovať rozličné postupy a chceme sa vyhnúť e, e, rôzniacim sa interpretáciám a rozličným e, dohovorom a nakoniec vzhľadom na obmedzenia dobrovoľných iniciatív, ktoré systemicky neriešia jednotlivé problémy. Preto je dôležité naozaj dbať a pracovať na spoločnom európskom rámci. Samozrejme, my tu máme úsmenie OECD pre, textil, pre textilný priemysel, ktoré sa môžu stať povinným, povinným vodítkom pre spoločnosti. No a potom máme vo Francúzsku nové, novú legislatívu, ktorá sa týka veľkých podnikov. A teraz už a budeme tu mať aj e, ďalšiu rečničku, sa páči Mali Sok z francúzského národného kontaktného bodu OECD. Bonjour tout le monde, si vous pouvez mettre en... Dobrý deň vám všetkým želám. E, ďakujem za pozvanie a budem pokračovať po francúzsky najskôr. E, krátka predstavenia som generálnou tajomničkou kontaktného národného francúzského bodu pre zodpovednosť podnikov, ktorá implementuje hlavný princíp vo Francúzsku je ťažké eh, zhrnúť eh, to všetko, čo robíme, čo sme spravili od eh, tragédie Rana Plaza. No, tri týždne po tejto tráme minister vo Francúzsku žiadal o vysvetlenie toho, čo sa stalo v Rana Plaze No a sa vo Francúzsku v decembri 2013 predložilo ministrovi správu, ktorú, ktorá vysvetľuje konkrétne to, čo znamená the eh, diligence a zodpovednosť nadnárodných podnikov v hodnotovom reťazci textilného priemyslu. Táto správa bola veľmi dôležitá, pretože ministerka uh, všetky naše odporúčania a požiadala o follow-up a eh, pokračujeme práce v OSD. No, poprvýkrát bolo opísané eh, hodnotový reťazec globálneho textilného priemyslu eh, z eh, podobné tomu, čo sme si práve vypočuli. No a predložili sme odporúčanie tak podnikom, ako aj štátnym a verejným inštitúciám s ohľadom na komplexnosť a problematiky a nevyhnutnosť spoločného prístupu. Odkedy sa to dostalo PSM vo Francúzsku, vydáva správy vo Francúzsku. Samozrejme sledujeme Bangladesh Accord, Bangladesh Compact, eh, medzinárodné odbory a eh, medzinárodné organizácie, ako je projekt CCC, eh, vytvorená francúzska pracovná skupina pre hodnotový reťazec zodpovedného textilného globálneho priemyslu spolupracuje s inštitúciami z Holandska a z Nemecka. No a ja som nesledoval vytvorenie tejto francúzskej skupiny, ktorá e, sa implementáciám odporúčania PSN. no a na druhej strane na to umežuje pozývať zástupcov komi- Európskej komisie OECD a, alebo CCC, aby francúzským aktérom predstavili iniciatívy a e, medzinárodný vývoj v tejto, e, v tejto e, problematike CD od roku 2014 vytvorila sektoriálnu skupinu, ktorá sa venuje textilnému priemyslu a hodnotovému reťazcu, o ktorom budete hovoriť. No a po práci OECD prijalo minulý rok v roku 2017 usmernenia pre zodpovedný textilný priemysel E, to zohľadňuje naša správa, je to e, zásadná práca vypracovaná na medzinárodnej úrovni, čiže je veľmi dôležitý štandard. OSD e sa však nezastavilo tam, no a vytvorili teda tú príručku a rovnako e, globálne fórum pre textilný priemysel, ktorý sa stretáva každý rok a tento rok 2018 upozorním na dve dôležité elementy. E, jedna vec je e, veľmi e, technická. Je to, sú to kolektívne iniciatívy priemyslu. No a cieľom tohto nástroja e, je možnosť overiť si, či implementujú due diligence vo svojich iniciatívach. Tento nástroj je veľmi nový a je na webovej stránke OECD. Druhá vec je podpísanie e, dohody o partnerstve medzi OECD a tak, čo je Čínska komisia pre textil veľký vývozca čínsky CMO a tento par, toto partnerstvo je veľmi dôležité, pretože umožní pokračovať v práci s čínskymi partnermi na implementácii noriem a štandardov. Centaka je dôležitým tým aktérom v tejto práci, ktorý sa angažuje už od roku 2014. Ďalší dôležitý element je pre Európskej komisie, ktorá nie len spolufinancuje prácu OECD, ale tak ako povedala pani e, Jäger, e, ktorá implementuje veľmi dôležité projekty v súlade s OECD a s expertami e, IT podporu štandardov a noriem, ktoré treba dožiavať, v priamo na mieste tuto malý systém, schéma CD, je to veľmi zaujímavé, ale nemáme čas. No a my vo Francúzsku sme sa veľmi intenzívne venovali legislatívnemu rámcu. Viete, že sme prijali nové, nový protikorupčný zákon v roku 2016 a v roku 2017 ešte nové legislatívne akty, ako aj podávanie správ a práca, ktorú sme vynali pre textil a ktorú sledujeme v OECD, no, je veľmi užitočná na to, aby sa zákony dali implementovať. No a niečo ešte ku komplementarite eh, právnych nástrojov, právnych aktov. Je to dôležité pre všetky zúčastnené strany a treba reagovať, eh, aby sme reagovali eh, na všetky, všetky výzvy, tak potrebujeme skutočne kolektívny prístup a spoluprácu všetkých aktérov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, mnohé odbory lobujú za e, zlepšenie v odevnom priemysle, alebo za, za zmeny k lepšiemu. Ďalším rečníkom je Ben van Pepperstrate. E, za kampaň Clean Clothes, čisté odevy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma dnes pozvali medzi vás. Eh, je, je mi veľkou cťou, ehm, že som dnes eh, tu medzi vami a môžem prispieť svojim dielom eh, k tejto diskusii. Dnes, 5 rokov po tragédii v Rana Plaza, je pre nás dôležité, aby sme diskutovali, aby sme pouvažovali nad, to, nad tým, nad celou situáciou a Dovolte mi teraz rekapitulovať to, čo sa nám podľa za tých 5 rokov dosiahnuť v rámci sektora. Predovšetkým predovšetkým ehm, sa nám podarilo vyriešiť kompenzáciu ušlých príjmov obetiam tejto tragédie všetky strany sa zoskupili na to, aby mohli e, zrealizovať takúto kompenzáciu. E, ďalej, čo je dôležité, je to, že vo finále po fundraisingu vystala potreba um, akési vodcovskej úlohy alebo vodcovských aspektov, aby sme mohli pokračovať v tejto filozofii a kompenzovať obete a aby Ďalej to bola otázka bezpečnosti budov v Bangladeši, o tom sa to už niekoľkokrát, čiže ide o kontrakt medzi globálnymi a, a miestnymi e, odbormi, mimovládkami, ktoré sa, ktoré sa zaviazali k tomu, že budú vykonávať inšpekcie budov a riešiť bezpečnosť. A ak sa ukáže, že nie sú točne bezpečné, tak sa zaviazali, že tieto preukázané statky budú, budú riešiť, ale pochopiteľne často e, problém tkvie vo financiách 5 rokov po mm, možno povedať, že 85% problémov bolo vyriešených alebo sú predmetom riešenia, ale sú tam aj veci, ktoré dosiaľ vyriešené neboli. My samozrejme my samozrejme tlačíme na zlepšenie, na ďalšiu dohodu. Um, kde by sa, do ktorej, ku, ku ktorej by sa pripojili aj ďalšie spoločnosti, ďalšie podniky a um, aby sa, aby sa uh, riešili aj ďalšie problémy v tejto oblasti. Ale ja si myslím, že dohoda je uh, dôkazom toho, že prístup s jasne stanovenými záväzkami, pravidlami uh, funguje funguje a môže fungovať konkrétnym spôsobom v teréne. Ďalším význam, ďalším výdobytkom dohody bola zvýšená transparentnosť sektora. E, sektor, charakteristika sektora, e, teda často je sektor charakterizovaný tým, že je netransparentný, ale my sme samozrejme zaznamenali aj určitý, určitý pokrok, eh, pokiaľ ide o identifikované problémy. Um, sektor sa snaží o transparentnosť, že transparentnosť je vlastne tým tretím sektorom, kde sa nám podaril pokrok za tých 5 rokov a my spoločne s Human Rights Watch a s Medzinárodnou konfederáciou odborových zväzov snažíme my všetci sa snažíme tlačiť na, na priemysel, aby, aby zverejňovali lokáciu, lokáciu fabrík a podobne. Čiže tlačíme ďalej na väčšiu transparentnosť. Zároveň sú tam aj ne, stále isté nedostatky, len, len v Bangladeši samotnom sú, sú mzdy veľkým problémom a tie mzdy sú dokonca ešte nižšie ako pred piatimi rokmi, aj napriek tomu, e, teda, že, že bola snaha ich navýšiť. Mm. Často Často sa k, pr- pracovníkom zamestnaní týchto, týchto fabrík správajú veľmi, e, zamestnávateľia správajú veľmi násilne, e, dochádza k sexuálnemu harassmentu a tak ďalej. A to teda hovorím o Bangladeši, kde máme konkrétny, konkrétny nástroj EBA preferences a kole, kolega Mauricio hovoril aj o východnej, hovoril ale aj o východnej Európe. Um, hovoril hovoril o pracovníkoch, ktoré zarábajú toľko zhruba, koľko v Bangladeši. Čiže aby, ak, ak to hovoríme s indikátorom e, nákup, nákupnej sily, je preto zrejme, že obrovská zmena v tejto oblasti je ešte je žiadúca. Uh, a túto úlohu stále odevné fabriky pred sebou majú a my sme vás chceli nabádať a požiadať vás o to, aby ak je jedna vec, na ktorú by ste sa mohli a chceli zacieliť, tak by bolo dobré e, sa zacieliť e, na to uznesenie, ktoré bolo vydané a ktoré sa týka zodpovednosti jednotlivých aktérov, aby sme mohli trošku vystavať aj na práci OECD, ktorá je dobrým základom, aby sme mohli primeť podniky, aby riešili to, čo sa deje v hodnotovom reťazci a po identifikácii tých problémov, aby začali pracovať aj na jednotlivých problémoch a aby prezali na seba zodpovednosť za, za dosah. Ak tak... Ďakujem pekne. A teraz sme si vypočuli štyroch expertov. Otázka znie, prečo nie je zastúpený priemysel. Konkrétne sme tu mali mať predstaviteľa e, a Keď príde, tak mu dám slovo potom, ako príde. Takže ako vidíte, máme vyvážený panel expertov. Teraz dávam slovo našej predsedničke. Vypočuli sme si množstvo e, bodov, ktoré boli zaujímavé, čo by mohli poslanci spraviť. No a teraz dám slovo Lole Sanče, ktorá bola našou správodajkyňou tohto uznesenia o hlavnej iniciatíve v textilnom. Veľmi pekne ďakujem všetkým našim hosťom za to, že medzi nás prišli a bola by som rada, aby ta, potešil by ma, ak by zástupca priemyslu prišiel na čas, ak to, ak to bude možné. Napríklad včera na Twitteri ja som, ja som dala zo pár postov a uh, hneď teda mi odpovedala Zara a povedala mi, že to nesú, teda, že, že, že nemajú nič z Rana Plaza, že tam neboli. Ale ja chcem, aby sa medzi nás prišli do Európskeho parlamentu, aby sme si všetci sadli spoločne za stôl, aby sme diskutovali o možnej budúcej európskej legislatíve, pretože si myslím, že by mala prínos pre nás všetkých. A uh, Ehm, ja som chcela vyslať e, verejnú výzvu podniku Inditex, e, pozvať ich, aby prišli medzi nás, ale oni vôbec nezareagovali. Čiže ja si myslím, že tieto, tieto veľké spoločnosti, keď nastane hodina pravdy, tak jednoducho zmiznú a nereagujú vôbec na, na našu výzvu, ale ja nie som ich, ich, ich, ich, ich nepriateľka ani nič. Chceme len si s nimi sadnúť za jeden stôl a diskutovať e, o, o týchto veciach Veľmi stručne z mojej strany. Chcem pripomenúť jednu záležitosť. Ide o katastrofu, o trestný čin Kohiech. Ide o katastrofa, ktorá sa stala vo Francúzsku v jednej bani blízko belgických hraníc v roku 1906. Čiže jedno marcové ráno došlo k požiaru v bani a tam pracovali ako tis, viac ako 1500 baníkov, mnohí z nich boli deti. A šéfovia podniku namiesto toho, aby, aby vynaložili úsilie a zachránili všetkých baníkov, ktorí zostali pod zemou, tak zrazu mali iné priority, e, chceli, chceli aby, aby bán zostala v, dobrých, e, v, v dobrej kondícii a tým teda zakryli východ z bane, aby takýmto spôsobom, e, nejakým spôsobom e, zamedzili požiaru, ale teda tí baníci tam bohužiaľ zostali. Dnes sa nám to zdá byť strašne dávno, ale to, čo sa stalo v Rána pláza, je veľmi podobné. E, v roku 1906 začali baníci štrajkovať a vo finále francúzska vláda, myslím si, že to, to bolo prvé ministerstvo práce vo svete a vytvoril sa prvý kódex pre zamestnancov a tak ďalej. Čiže minimálne z tej tragédie vzýšlo niečo dobré. A začalo sa, bo, bolo to taká, bo, bol to prvýkrát, čo, čo sme sa začali zaoberať právnym pracovníkov, ale po rána pláza 5 rokov po stále vnímame určitú rezistentnosť a možno, že trošku, možno, že niečo sa urobilo, ale ja si myslím, že nežiadame. Ja si myslím, že žiadame o niečo, o, čo sa žiada už mnohé desaťročia. Tie veľké podniky majú obrovskú, obrovskú moc. Ehm, je to realita, nie že by sa mi to pozdávalo, ale my nemôžeme povoliť, aby sme konali podľa ich kritérií a aby ich kritéria boli tými, aby tu platili len ich kritéria. Um, my by sme um, jednoducho ne, nedovolíme, aby sa takéto niečo dialo a Myslím si, že konáme trošku aj nebezpečne, pretože nejde nede len o náš imič návonok, ale škodíme tým, škodíme tým, alebo teda ničíme, útočíme na európske e, hodnoty. Pretože keď sa spýtate občanov, ktorí nie sú veľmi dobre informovaní, ako to funguje vo svete módy za našimi hranicami, tak všetci, všetci um, Všetci samozrejme by boli za to, aby um, mohli zaplatiť viac uh, a mať možnosť voľby. Ja len chcem pripomenúť európskemu priemyslu, ktorý produkuje v Európe, pretože je tu určite určitá nekalá súťaž. Mnohé podniky zatvárajú alebo zatvorili svoje, svoje brány svojich prevádzok za posledných 10 rokov a kvôli tomu bojujú. Nuž investujú, investujú um, investujú, snažia sa investovať, ale mm, ďalej sú tu, ďalej majú problémy aj s obrovskými nákladmi na certifikáciu a práve takéto, a, a práve takéto náklady majú dosah na tých, ktorí konajú e, a teda ktorí konajú dobre v súlade s dobrými postupmi a Takže vlastne niekedy sú v znevýhodnenej pozícii voči tým, ktorí jednoducho necertifikujú a tak ďalej. Ja len chcem na vás apelovať. Každý deň, každý deň tu máme každý deň tu máme e, pracovníkov alebo pracovníci, ktorí pracujú v podobných podmienkách ako v Rána Plaza. Toto všetko sa odohráva na každenej báze, takže myslíme na to. Ďakujem za vašu podporu, ďakujem, že ste medzi nás prišli a musíme naozaj ďalej, ďalej presadzovať a aby došlo k zlepšeniu tejto vlasti. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very... Mm, ďakujeme veľmi pekne, Lola. Tak práve prišiel náš rečník za CAA. Chcete sa ujať slova hneď? Prosím, nech sa páči. No troška sa nadýcham. Dobre, v poriadku, tak si vypočujem ešte ďalších členov nášho výboru. Agnes Jongelius, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste medzi nami. V takom prípade budete môcť riešiť aj otázku, ktorú vám chcem položiť. Nazdávam sa, že 5 rokov po Rama Place, rok po e, správe e, v Európskom parlamente vidíme síce istý pokrok a ja som veľmi rada, že máme pozitívne príklady, ktoré ste nám uviedli, ale mám otázku, ktorá sa týka dvoch vecí. Na jednej strane moja teda otázka ide v smere predstaviteľa e, priemyslu za CAA. Čo by sa stalo e, s vašimi získami, keby ľudia v Bangladeži, v E, v, textili, e, v textilnom odvetvi prišli o svoje príjmy a potom otázka, ktorá sa týka potom tej iniciatívy e, čistých odevov. Je teda možné, že vzhľadom na e, nové opatrenia súvisiace so sexuálnou šikanou alebo aby sa zapojilo viac spoločností, e, teraz zdvihnúť mzdy by predstavovalo tiež možnosť. A druhá otázka sa e, týka e, DG DEFCON. Hlavne pokiaľ ide o Bangladeš, vy spolu s, e, s kolegami z DG Trade a DG Ample oslovujete Bangladeš kde je teda snaha primeniť k tomu, aby vyriešili e, svoje akty, ktoré sa týkajú zákonodárstva. V januári sme mali takisto správu ILO o stiažnostiach, e, teda o tom, že správne nereaguje vláda. Čiže kedy urobíte tie ďalšie kroky smerom k vláde Bangladežu? Ja si myslím, že ak sa sami berieme vážne, tak nemôžeme mať dva konečné termíny. A vidíme, ako prešli a nič sa neudialo, tak prosím vás, môžete niečo povedať o tom, čo robíte v tomto smere, teda v oslovovaní vlády Bangladežu. Mnohí kolegovia sa chcú jať slova Takže prosím vás, dve minúty pre každého rečníka. Vypo, vypočujete si otázky a potom bude pre vás možno ľahšie reagovať vo vašom vystúpení. Dve minúty, prosím, budem veľmi prísna. no, ďakujem veľmi pekne za iniciatívy, ktoré boli prijaté na rôznych úrovniach a hlavne na úrovni či OECD Mm, tu uvedených viacelo eh, príkladov všich hostí, ale tieto iniciatívy sú reakciou na neexistenciu, absenciu reakcií štátnych a politických orgánov. Tu sú tie reakcie na odmietanie zlyhanie medzinárodného spoločenstva. Takže je to eh, problém hlavne politický a Ehm, problém riadenia a správy. No a všetci aktéry, ktorí sú tu eh, zapojení, Medzinárodná organizácia práce, OECD a mnohí ďalší, eh, ktorí sa stretávajú či už na úrovni ambasádorov alebo na úrovni eh, ministrov. To je síce pekné, ale, ale ak nepomôžeme, aby aby niečo zmenilo, musíme dať to do rúk G20, aby skutočne príjmali rozhodnutia tí, ktorí eh, majú skutočnú moc. No, my ako politický aktér musíme vyzvať komisiu, aby eh, sa tieto otázky zapísali na program rokovaní G20. Ja už som napísal som list pani Merkelovej pred rokom, keď bola predsedničkou G20, aby to dala na program. Otázku absencie, neexistencie e, sociálnych štandardov. A povedal, že príliš neskoro. No a mohli by sme to urobiť teda tento rok, keď nám to nevyšlo minulý rok. A, a v budúcnosti na každom zasadnutí G20. No a všetky iniciatívy sú, sú dôležité, nevyhnutné a to nie je dôvod, aby sme sa zbavovali politickej zodpovednosti. Ani Ďakujeme pekne. Kolega Líc. Ďakujem pekne v mene obidvom výborom, obidvom predsedom. Včera e, sme mali podujatie v Hale, ktoré sa práve e, týkalo textilného priemyslu a módy. Hovorí sa, že OECD sa stará takisto o túto problematiku. Mám dve stručné otázky. Komisia nás nevypočula. Snažili, snažili sme sa nakontaktovať e, na pána Timmermansa. Viac otvorený alebo ochotný bol komisár Mimica. Komisia nám e, nemá e, záujem o to, aby brala vážne parlament v tejto otázke, pretože musíme mať e, legislatívny prístup. Mohlo by sa začať s touto platformou, ktorá by zlučovala všetky zúčastnené strany. Začínalo by sa napríklad s iniciatívou Dánska, Holandska, Nemecka, čiže E, naštartovali sme z tohto bodu. Čo je nového v Bangladeži, keď sme e, tam e, boli boli zodpovedané naše otázky, s čím tam možno rátať. To by bolo z mojej strany všetko. Ďakujeme pekne. Maria Hojbuch, ďakujem pekne. Je to viac ako smutné, že sa musí uskutočniť katastrofa, katastrofa, ktorá spustí naše konanie. Lola nám hovorila o prvej katastrofe, takže pozorujeme nešvári už niekoľko rokov. Teda v sociálnej oblasti, práve tak ako v ekologickej oblasti. Vo svojej správe ste hovorili o tom, že existujú nedostatky, pokiaľ ide o dobrovoľné opatrenia, ale my tu predsa hovoríme o nedostatkoch zákonodárstva, čiže e, moja otázka znie, pozreli ste sa v správe, ako dobrovoľné opatrenia v skutku pôsobia. Napríklad Nemecko e, naozaj spustilo už niečo s týmito sieťami v textilnom priemysle, ale to je všetko na báze dobrovoľ, dobrovoľnosti, ale predsa z tejto dobrovoľnosti musíme prejsť ku zákonodárstvu. Hodnotili ste, ako pôsobia tieto dobrovoľné opatrenia, alebo to zájde k istému pokroku a potom je dôležitejší získať nie ľudia, ktorí tam v skutku pracujú. Ako povedal kolega Gerenstu, tu, uh, v politike v mnohom meškáme a musíme to dohnať, aby e, priemysel konal iba vtedy, keď chce. Tu je na rade už zákonodarca. Norbert Neuser, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Moju otázku pokryli Agneza a Chcem sa dozvieť, dozvedieť od komisie, čo sa urobilo v poslednom roku. V marci minulého roku sme tam boli uskutoč- teda v Bangladeži. E, určili sme konečné termíny a ako sa zlepšila situácia v Bangladeži v porovnaní s minulom roku. Kolegovia ešte? sa chceli ujať slova. Pani Milner, ďakujem pekne. Môžem hovoriť po holandskej? Nie. Takže preložím môj text, alebo môžem hovoriť po holandsky? E, áno, máme holandčinu. drama na dráma pláce zmobilizovala komisiu k aktivitám spolu s ILO, pokiaľ ide napríklad o požiarné opatrenia v budovách. Keď sa pozrieme na Sri Lanku alebo Pakistan, takže tieto e, princípy sa týkajú záväzkov na ochranu životného prostredia, ale predsa je dôležité chrániť aj pracovné práva ako to vyzerá eh, s tou povinnosťou náležitej starostlivosti. Keď napríklad ľudia prídu o svoje práva, môžu sa stiažovať, akú možnosť majú vlastne sa stiažovať, aké eh, sú tu právne zablokovania a blokády. Ďakujem pekne. A teraz dostanú slovo naši hostia kolega González ako zástupca CAA. Poviete niečo z vašej prezentácie, potom odpoviete na naše otázky, pokiaľ sa vás či týkali. Ospravedlňujem sa. E, a nesúvisí to <laughs> so španielskou kultúrou, skôr to e, vychádzalo z e, toho, že nepochopil som svoj program správne ani moja asistentka. Nie, nemal som pripravenú prezentáciu. E, chcel som tu prezentovať e, priemysel, teda priemysel v širokom slova zmysle je predsa množstvo e, firiem, ktoré vyrábajú mm, textilné výrobky, C a má záujem na zmenu vecí v dodávateľskom reťazci. Keď hovoríme o e, množstvách značiek alebo organizácií, ktoré vyrábajú textílie, je to výzva pre náš samých, keď my ako značka sa chceme zaoberať so všetkými dodávateľmi, a rôznymi predstaviteľmi značiek. Je to výzva v tom zmysle, že je dôležité, aby naše hodnoty boli vysoko postavené. Ja tu predstavujem tie organizácie, ktoré napríklad podpísali ten bangladéšsky záväzok. Predstavujem organizácie, ktoré E, chcú pracovať na zvyšovaní mziest. Ja nemôžem hovoriť v mene mnohých organizácií, budem hovoriť skôr za e, seba to, čo si myslíme, že musíme v rámci CAA zmeniť. My ako organizácia máme ešte pred sebou dlhú cestu. Pred piatimi rokmi bola tá e, hrozná nehoda v Ráma Pláca a a sa snažili nájsť tie najlepšie riešenia hneď do samého začiatku, ale rovnako sa pokúsali o to iné organizácie. No príčiny, prečo sa táto tragédia odohrala, tak mm, z, z podnikateľská strana zle e, reagovala, takisto aj jednotlivci na tvári miesta nereagovali náležitým spôsobom. Takže ako sa môžeme zaoberať touto otázkou je koordinovaté úsilie medzi všetkými, ktoré majú tú schopnosť veci zmeniť či napraviť. Tieto princípy, ktoré používame pri našej činnosti, e, odpovedajú na to, aké sú zodpovednosti našich podnikov či organizácií a ako je to s zodpovednosťou e, vlád. Ja hovorím o všetkých, ktorí majú e, schopnosť vytvárať zákony Takže Európsky parlament a Európska komisia. Hadám, to je aj dôvod, prečo sme tu, pretože aj vy nesiete mm, zodpovednosť. Chcete zabezpečiť, aby e, ste plnili záväzky vyplývajúce z tejto zodpovednosti. No, potom je tu jeden iný prvok, ktorý podporuje zlepšovanie e, pracovných podmienok a my ako organizácia, ako spoločnosť majú, máme obmedzené možnosti meniť veci, ale môžeme tak urobiť iba v spolupráci s inými partnermi e, v spolupráci, čiže nemôžeme mať iba taký náš voľný prístup. Takže to bolo naše posolstvo, pokiaľ ide o vás keď hovoríme o legislatíve, nazdávam sa, že <laughs> legislatívu napokon budeme mať, alebo boli by sme radi, aby sme mali legislatívu, ktorá nebude iná v jednotlivých krajinách. Radi by sme mali legislatívu, ktorá v skutku e, bude celoplošná a bude e, pochopiteľná pre nás všetkých Príkladom je holandsko-nemecká iniciatíva, čiže ako vyriešiť veci lokálne, ako sa zorganizovať na vyššej úrovni. A to je aj dôvod, prečo podporujeme takúto dohodu ale teda koordinovaným spôsobom na čo najvyššej úrovni. Čiže to bolo všetko, čo sme chceli povedať, no vaše posolstvo je naprosto jasné, čiže vaša spoločnosť očakáva legislatívu, čiže ide o to, e, že chcete podporiť napríklad aj tú otázku zvýšovania miest, ale dobre v poriadku. Marieta, väčšina otázok e, bola orientovaná na vás hovoríme o veľkých iniciatívach, môžeme teda v tom zmysle, že sa myslí, že môžeme veľa urobiť. Teda zaznamenal sa istý pokrok a čo sa dá spraviť v tomto ohľade. Marieta, nech sa páči. Ďakujem pekne. Už nejaký čas sme o tejto veci hovorili, môžem vás ubezpečiť, že komisia hlavne DG DEVKO sa v skutku snaží naozaj zrealizovať e, tieto dokumenty týkajúce sa financovania projektov. E, my chceme e, pripravovať prácu a chceme tam tú zmenu teraz tej dobrovoľnosti na E, povinnosť. Sme na to veľmi pripravení, ale chcem odpovedať na otázky týkajúce sa Bangladeža. Vy si asi všetci uvedomujete, že my sme spolupracovali s vládou Bangladežu, Zilo, hneď potom, ako sa odohradala Rama Placa, pripojila sa aj Kanada ďalšie E, stretnutie bude v júni a bude ďalšie hodnote, ďalšie assessment, kedy sa stretneme s bangladežskou vládou. bangladežská vláda bude reagovať, bude hovoriť o e, pracovných e, právach, ktoré by mali zodpovedať ILO. Niektorí tvrdia, že ešte sme ďaleko vzdialení o implementácii, ale zaznáme sa ešte úspech, pokiaľ ide o pilier 2 ale ešte máme pred sebou dlhú cestu. Ja by som to rada e, preverila e, v júni. Chceme dať e, možnosti odpovedať na naše otázky. Čiže s vašim dovolením, pani predsednička, komisia sa vráti k tejto správe o rozvoji v Bangladeži bezprostredne po našom stretnutí v júni, keď je to pre vás priateľné. Pripravíme spolu správu s ILO a s vládami Spojených štátov a Kanady. Dotkneme sa tých všetkých pilierov, ako to urobiť, ako postupovať prirodzene, že máme každodenný dialog s našimi kolegami, pokiaľ ide o ľudské práva a naozaj e, tento ľudskoprávny dialog je pre nás veľmi dôležitý teda s Bangladežom. Ja, nemusím, ja vám nemusím pripomínať, e, že je veľmi urgentná utečenská kríza, s ktorou sa Bangladeš musí vysporiadať a sú tu aj iné prvky, e, ktoré chce počiarknúť Bangladeš, bangladeská vláda. Sledujeme e, veľmi pozorne tento zvis a s výsledkami prídeme v júni. No až pokiaľ ide ľudské práva, a pokiaľ ide o usmernenia o podnikaní, my naozaj rešpektujeme tieto princípy OSN. Boli by sme radi, keby všetci členovia OSN rešpektovali tieto usmernenia v takej forme, ako sú skoncipované, keďže tu má byť zhoda a mali by ich implementovať veľmi prísne a bude vládnuť jasnosť, pokiaľ ide o ten rozdiel medzi dobrovoľnými a povinnými štandardami, tak sa prelomia ľady, pokiaľ ide o tú druhú fázu implementácie. Potom tu bola otázka tých povinných štandardov. Isté, že pracujeme na organizácii stretnutia s prvým podpredsedom a ja dúfam, že to je len otázka stanovenia náležitého programu. dnes podám eh, podpredsedovi eh, túto správu a môžem vám slúbiť, že ešte tento týždeň vás budem informovať o stretnutí. No, potom je eh, otázka rovnakých podmienok pre firmy. Hovorili sme o Bangladeži, ale máme aj iné chudobné krajiny. Nemáme veľa času, takže ďalší rečníci. Pán Lázala nech sa páči, záverečné poznámky. Ja neviem, kde by som mal začať. Nedostatky bangladeskej dohody sú, že sa týka len 2300 spoločností a tisíce ďalších spoločností sa nespadajú hlavne tie, ktorí dodávajú nezápadný značkám, čínske značky a tak ďalej. A tiež sa to týka jednej krajiny iba. A Bangladeš je druhou krajinou, No, čo kromna vyváža textilné výrobky do EÚ. Prvá je Čína, druhým je Turecko, veľa problémov tam je. Takže ešte mnohé treba urobiť opätovne. Európsky spoločný rámec je najlepší na to. My sa vytvorilo rovnaké podmienky, ktoré žiadajú niektoré firmy a tiež a treba eradikovať moderné otroctvo. Ďakujem pekne. Pár doplnení e, k otázkám G20 minulý rok. G20 e, sa zaoberalo hodnotovým reťazcom e, globálnym no a ministri práce G20 minulý rok vydali deklarácii, ktorá ide veľmi ďaleko o medzinárodných štandardoch. Týkajú si sa eh, zamestnancov, hovorili o globálnom rámci, medzinárodných odbodoch. Tá práca eh, pokračuje samozrejme, no a Francúzsko stále podporuje aktívne tieto práce. Druhá vec eh, sa týka skutočnosti, lebo vydané vo Francúzsku, na to sa nikto nepýtal, je to veľmi dôležitý zákon, a ktorý Pane, to zhrnutie, no ale všetko je, že aby bolo, bol vytvorený systém due diligence v veľkých podnikoch. Veľké podniky teraz majú máte, majú povinnosť vytvárať takéto plány, nemajú hodnotiť rizika, pravidelne hodnotiť situáciu pobočiek a dodávateľov. Treba predchádzať e, rizikám. Plán e, musí obsahovať tiež mechanizmy, varovné mechanizmy a signalizáciu e, v prípade nejakých rizik. No a tiež povinnosť na tieťa prijaté opatrenia opatrnosti musí byť zverejnený, musí to byť transparentné. Tento zákon sa týka veľkých podnikov s istým číslom, počtom zamestnancov 5000 vo Francúzsku alebo 10 000 vo, vo svete. No a veľa, bude sa to týkať veľa mnohých podnikov, pretože partnerov budú žiadať tiež podmienky, teda informácie o hodnotení rizik, o podmienkach práce zamestnancov, zrovna teda zabezpečení. No a to umožní tú paralelu štandardami, ktoré je do OECD a všetky štandardy budú zhrnuté v usmernení OCD due diligence, bude to 20, zverejnené 21. júna. No a vidíme, že všetky sektorálne nástroje, ktoré prijalo ECD, ako aj táto, že toto všeobecné, tá príručka, inšpirované francúzským zákonom, je to krátky zákon a všetko sú štandardy. Takže je tu istá komplementarita, nie opozícia PSN súčasťou, medzi, my citujeme ten známy a tretí pilier, kde sa hovorí o implementácii e, zodpovednosti e, z národných a nadnárodných podnikov. Ďakujem pekne. E, tlmočníci e, teraz odchádzajú a my no, budeme pokračovať po anglicky.